Also ich fange jetzt jedenfalls schon mal, bis dahin haben wir hoffentlich die Mitglieder zusammen. Ich fange jetzt jedenfalls schon mal an. Takže začneme s oznámeniami predsedu, bez ohľadu na počet poslancov, aby sme aspoň ten bod mali za sebou. Včera, pokiaľ ide o spravodajstvo, sme sa dohodli, že pri spoločnom daňovom um, um, systéme bude Rottenbergerová spravodajca. Pokiaľ ide o Borgesia, tam bude Rabka spravodajcom pokiaľ ide o aktualizáciu Dev Celeries, Rod Berend, je to aj ako následná činnosť po jej činnosti, ktorú mala pri e, štatúte. Ešte chceme aj mandát pre rokovania už schváliť, takže pri Legal Base to bude pani Regnerová, Subsidiarita Time, Contentious Matter, Sturis, Komitológia, ECR, meno nevieme, kodifikácia recast, Sperony a delegácia e, legislatívnych právomocí zelený. Meno ešte nevieme. E, stručne predniesieme správu STUAC e-government pri pravidle 19 stanovisko. To som ja mal ako, ako predseda za úlohu. European Law Institute chceme štatút pozorovateľa. A potom imunita pána Kamelo. Koordinátori si myslia, že to nie je prípad imunity a že chceme písať predsedovi potom debata o guidelines pre prípady imunity, ako to navrhol Gagani a ďalší. Tu bol taký názor, že počkáme, kým AFKO v zásade rozhodne o týchto usmerneniach. Právna služba sa za, bude zaoberať tým, že do akej miery platia záväzky vnútroštátnej úrovni pre poslancov, ako je to v súlade so štatútom poslancov a rozhodli sme sa, že k smernici package travel pripravíme stanovisko vo forme listu a nie správy, lebo nemáme na to čas. To sú závery koordinátorov zo včerajška. Zatiaľ došlo, došli ďalší poslanci. A preto kolegyňa Rod Berend by mohla stručne povedať niečo k svojmu budu. To je uh, úprava platových podmienok, situácia po rozsudku uh, Európskeho súdu dospela tak ďaleko, že máme teraz návrh Európskej komisie. Tento návrh je o 1,7 e, na rok 2011 vyšší e, ako Eurostat, návrh bol 0,9 a návrh komisie sa rozširuje aj na rok 2012 na úrovni 0,9, to sú tie zvyšovania platov to komisia nemusela urobiť, ale spravila to. Sú, rozsudok ešte k tomu bude. Uvidíme, ako sa rada zachová. To uvidíme ešte v rokovaniach. Máme tu na taký mandát, aby, ktorý, sa rie, ktorý rieši postoj komisie, ale súčasne je v ňom aj možnosť, aby sme my ako rokovací tým mali dostatočnú flexibilitu, a zistili, aký výsledok môžeme dosiahnuť z radov na roky 2011 a 2012. A chcem vás požiadať, aby ste tento mandát dnes potvrdili, aby sme mohli pokračovať s rokovaniami aspoň v prvom týždni budúceho roka. Ďakujem. Chce sa niekto k tomu vyjadriť? Zdá sa, že tomu tak nie je, takže môžeme tento mandát už odhlasovať, alebo Pýtam sa to teda iba kvôli počtu. Aha. OK, dann stelle ich einfach... Áno, takže spýtam sa naopak, je niekto proti mandátu? Zdržal sa niekto? Dobre, takže mandát je týmto udelený. Dobre. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 18. Pani Lichtenberger, nech sa páči. Iba chvíľočku vás poprosím o strpenie. Dobre. Máme tú otázku ohľadne dohľadu uplatňovania európskeho práva a hovorili sme o nej aj na, teda dodačne na ešte jednom workshope, ktorý vlastne sa mimoriadne zaoberá aj pilotným projektom Európskej únie, Európskej komisie a pripomeniem teda, ak sú tu šaloby, pokiaľ ide o neimplementáciu európskeho práva. Ak sa spustí kom- proces na komisii medzi komisiou a členským štátom a nie je tu dostatočná miera informácií, pokiaľ ide o sťažovateľa, to je vlastne problém, na ktorý sa sťažujeme už celé roky, kde Európska komisia vlastne doposiaľ pokiaľ ide Európsky parlament, čo my sme vlastne vo veľkej väčšine vždy žiadali, teda komisia to nepresadila, preto som vlastne aj ja v mojej správe ešte raz žiadala, upozornila, aby tu boli opatrenia, ktoré by z časového hľadiska správnym spôsobom a dostatočnej miere zabezpečili informácie aj toho, kto podal takúto žalobu alebo stiažnosť. A tak, takisto je tu ešte žiadosť, že v rámci štúdie sa zistilo, že zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o autorov štúdie, takéto informácie dostali títo autory štúdie iba v nedostatočnej miere. Bavili sme sa o tom aj s právnou službou, ako to vlastne vyzerá do detajlov a zdá sa, že komisia sa odvoláva na otázku ochrany údajov, čo je podľa nášho názoru problém, pretože konkrétne údaje o konkrétnych prípadoch sme síce nežiadali, ale chceli sme iba vedieť, že v ktorých sektoroch, v ktorých oblastiach sú najväčšie deficity uplatňovania práva EÚ, pretože konec koncov vlastne aj ten deficit, pokiaľ ide o implementáciu, nechcem to teda povedať nejako zle, nesúvisí to nejakou, nejakým zlým úmyslom členských štátov, ale skôr to súvisí s tým, že to je signál pre nás, že by sme mohli mať nejaké otázky, pokiaľ ide o proces zákonodárstva, kde sme my nezobrali v plnej miere do úvahy konkrétne otázky. A my ako spolu legislátor potrebujeme určitý feedback na úrovni Európskeho parlamentu, preto naša požiadavka pozostáva aj naďalej v platnosti, že potrebujeme lepší prístup k informáciám, tak ako to vlastne je ukotvené aj v zmluvách, pretože tu ten argument ochrana údajov sa nedá uplatniť, nejde tu o údaje týkajúce sa osôb, ide tu o to, akým spôsobom sa sťažnosti spracúvajú, v ktorých oblastiach takéto sťažnosti prevládajú, čo do počtu a vlastne my na to by sme teoreticky pri pripravovaní zákonov mohli reagovať. Takisto sme ešte si všimli aj to, že máme názor taký, že komisia by vlastne mala viac dbať, pokiaľ ide o implementáciu konkrétnych prijatých zákonov v kontexte screeningu, ktorý prebehol ohľadne toho, ako vlastne sa európske zákony implementujú a že tu máme skutočne prioritu, ktorú žiadame. Takže, tak povediac, pokiaľ ide o implementačnú politiku, my sme sa tejto téme venovali veľmi intenzívne, aby sme zabezpečili poprvé to, že ten feedback, pokiaľ ide o zákonodárcu, teda vo vzťahu k nám, aby to lepšie fungovalo ako v minulosti, že po druhé, tie požadované a v zmluve ukotvené podmienky týkajúce transparentnosti boli v plnej miere dodržiavané, aby sme vlastne tú dôveru občanov a občaniek mohli podporiť. Ak tu budú nejakej sťažnosti a to sa zobralo potom v plnej miere do, na vedomie. A to je vlastne vzhľadom na časový priestor, ktorý mám k dispozícii všetko. Ja by som, pokiaľ ide 29. správu, pokiaľ ide o implementáciu spoločenského práva, takže to som to zosumarizovala, teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy alebo pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Lichtenberger. Sú tu nejaké pripomienky? Nie je tomu. Tak, Takže máme lehotu na pozmeňujúci návrh 6.1.2014. Dobre, takže môžeme prejsť hneď k ďalšej správe, pani Lichtenberger. Či nie, ale musíme teraz hlasovať. Ale ešte nie sme tu kompletní, takže môžeme ešte robiť ďalšiu správu a potom môžeme hlasovať. Môžeme ešte teda urobiť bod 19 a potom nás tu bude viac v poriadku. Dobre. Pani Lichtenberger, pokiaľ ide o bod číslo 19, tam ide o stanovisko k vykonávaniu Lisabonskej zmluvy so zreteľom na Európsky parlament a jeho právomoci a možnosti. A vychádza zo skúseností ostatných rokov práve so zreteľom na toto vykonávanie. Aj tu nám ide hlavne o to, aby sme posunili otázku transparentnosti. Tá je dôležitá. Vlastne máme tu konkrétny článok v zmluve samotnej. Hovorí pani Lichtenberger, mohli by sme byť v sále trochu potichšie, poprosím. Prosím vás, nie je možné, aby spravodajkyňa takýmto spôsobom pri takomto hľuku prednášala svoju správu. Nech sa páči, pani Lichtenbergerová. Áno, takže to, čo vlastne máme v tomto návrhu a čo žiadame, je následovné Potrebná miera transparentnosti a jasnosti, pokiaľ ide o spoluprácu medzi inštitúciami, v kontexte toho, ako budeme postupovať aj na úrovni ďalšej medziinstitucionálnej dohody. A druhý bod – je zasa to, že pri voľbe toho právneho základu, a vlastne poznáme to, už som takmer povedala, z toho útrpného, tej útrpnej skúsenosti, ktorú sme tu mali, je tu vždy tá principiálna otázka, o ktorej stále na novo rokujeme, kde vlastne aj tu chceme požiadať to, sú tu určité sťažnosti v tejto oblasti, že my žiadame teda to, aby sa tu lepšie postupovalo od samého začiatku. Äh, a tretí bod to sú medzinárodné dohody a tam sme zistili a medzi časom už máme aj vedecké poznatky k tejto problematike, že práva parlamentov, či už teda Európskeho parlamentu alebo národných parlamentov, práve začlenením do medzinárodných zmluv, ktoré vlastne boli vyrokované na diplomatickej báze na úrovni vlád, že sú tu obmedzenia, nakoľko tieto medzinárodné zmluvy momentálne sú nad rámec nejakých diplomatických formalít, ale dokonca sú platné, aj pokiaľ ide o každodenný život občanov a občianek, tak aj tu treba dbať predovšetkým, pokiaľ ide o transparentnosť a informácie, a informovanosť parlamentu, v tomto prípade Európskeho parlamentu, či toto je dôležité a dá sa to dosiahnuť iba vtedy, ak sa dodrží proces koncenzu a Európsky parlament na konci bude e, mať možnosť na informovanej báze urobiť rozhodnutie. Takže potom som sa ešte zaoberala aj politikami rady. Aj tu uvediem príklad napríklad v našom výbore právo, patentové právo, kde rada vlastne absolútne v poslednej chvíli logisticky intervenuje. To sú určité postupy, kde my, parlament európsky, musíme si dať na to pozor, pretože tu ide o substanciálne otázky, absolútne kľúčové. Ide tu o celkom jasne o práva parlamentu a o to, ako my s nimi naložíme. A posledný bod, takisto otázka aktívnej úlohy národných parlamentov v budúcom období či to vyžiada vyššiu mieru pozornosti a významu a v tomto kontexte bude dôležité spolupracovať aj s národnými parlamentami v najrozmanitejších oblastiach, za uplatňovanie najrozmanitejších metód na to, aby sme zlepšili a vylepšili a objasnili tento proces, pretože sme zistili, že sú tu určité úlohy ktoré Národný parlament má, jednoducho sú nie v plnej miere uplatňované ako napríklad kontrola národných vlád, pokiaľ ide ich, o ich európske pole pôsobnosti. Nie je to až také stručné, pretože tu budú zmeny, pokiaľ ide o budúci zákonodárny proces a tie si vyžadujú určitú mieru tie si vyžadujú určitú mieru objasnenia a ten návrh e, môjho stanoviska, k tomu by som povedala nasledovné. Máme tu veľa príkladov aj v právnom výbore, ktoré musíme použiť, pretože sme s tým konfrontovaní a chcem vás požiadať o vaše stanovisko k tomu. Ďakujem. Ďakujem pani Lichtenbergerová. Môžem poprosiť o väčší kľud v sále. Ja viem, že je to tak ako v plene pred hlasovaním napätie stúpa, ale je veľmi ťažké, aby spravodajci sa tu mohli potom presadiť. Takže najprv pán Speroni, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa len spýtať niečo spravodajky, ak môžem. sono. Uvádzate, že intervencie Európskej eh, rady, hovoríte o tom bode 5, eh, eh, sú nelegitímne. Na akom základe robíte takéto výsledenie? Ehm, už došlo ku konaniu pred súdom, alebo vyjadrujete len jednoducho názor? Uviesť, e, že Európska rada koná nelegitímne, znamená dosť e, závažné ovidnenie, e, Je to podporené napríklad začiatím súdneho konania. Takisto v bode 7 úplne nesúhlasím. Vedel by som to povedať aj ešte odhodlanejšie, ale e, e, myslím si, že e, tu sa naozaj neberú vážne národné parlamenty. V prípade Európskeho prokurátora boli sme tomu svetkami. Národné parlamenty vyjadrujú svoj názor, svoje stanovisko a komisia to jednoducho ignoruje. ak máme stanovisko, ktoré je záporné a e, Národný parlament e, ukáže e, žltú kartičku, to by sa malo zobrať na vedomie. Zatiaľ, čo to sa vzťahuje na všeobecné posúdenie Národného parlamentu a potom komisia koná, ako keby sa nič nestalo. Takže keď hovoríme, že Národné parlamenty zohrávajú svoju úlohu, vôbec to nezapadá do obrazu. Pokiaľ by e, národné parlamenty vedeli zablokovať niečo, čo podľa ich názoru e, e, je v rozpore so zmluvou a s princípom subsidiarity, potom by sme moho, mohli hovoriť o úlohe národných parlamentov a teraz sú jednoducho ako poradcovia. Ďakujem pekne, pán kolega Gargani. Áno, pán predseda. Beriem e, E, e, to, čo požiadala e, mm, Eva vážne, aby sme do hĺbky sa zapodovali touto úlohou. Mm, termín na prekladanie pozmenujúcich návrhov je 6. januára. Myslím si, že to, čo hovorí v stanovisku, je veľmi správne, ale v pozmenujúcich návrhoch nemôžeme hovoriť o delegovaných aktoch, pretože pani spravodajkynia má veľmi prísne stanovisko voči tomu, budem sa musieť e, e, na to pozrieť podrobnejšie, ale v každom prípade e, treba uviesť, že by malo ísť o výnimočné veci, aby bola nastolená rovnováha medzi vykonávacími a delegovanými aktmi a aby sa to používalo tam, kde je to vhodné. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. OK, herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste zobrali k srdcu e, toto znenie. Ide o podstatu našej činnosti. Ja som veľmi rada, že ste sa angažovali a e, angažujete sa, takže požiadam o pozmeňujúce návrhy k bodu 5. E, tu môžeme konštatovať, že v článku 15 zmluv ide o jednoznačné explicitné eh, vylúčenie legislatívneho postupu rady. A to znamená, že v poslednej etape rokovania rada chce niečo vypustiť a to je zjavný legislatívny eh, eh, akt. Na jednej strane prebieha postup, tak ako sa to upravuje a potom e, e, dochádza k e, podstatným zmenám nie podľa schváleného postupu, ale mimo tohto postupu. Musíme sa braniť po, proti takýmto postupom, pretože na budúce sa vypustia nejaké pravidla a tam zostane iba priestor pre členské štáty, pokiaľ ide delegované akty. O čo mi tu ide? Aby sme veľmi e, presne to vymedzili e, e, rozdiel medzi delegovanými aktmi v otázkach, kde ide o nejaké technické postupy, definície alebo adaptáciu na technický vývoj, tak ako je to zvyčajne robí vo vnútroštátnej legislatíve tam, kde nejde o závažné politické e, e, e, rozhodnutie, kde sa to dá na delegované akty, aby sme sa vedeli zhostiť svoje úlohy legislatívcov. Čiže ide o e, spôsob e, e, zákonodárstva, aby to nebolo negatívne z hľadiska postupov. Pokiaľ ide o posledný bod, o účasť národných parlamentov, môjim zámerom bolo nasledovné. V súčasnosti, tak ako predtým, vo viacerých národných parlamentoch, nehovorím, že vo všetkých, ale vo viacerých národných parlamentoch, existuje e, nedostatok e, európskej debaty. A mám e, určité obavy, že členské štáty budú to využívať iba na to, aby ukázali žltú kartičku v súvislosti s princípom subsidiarity. Za každým vyvstávajú problémy, keď komisia na to adekvátne nereaguje čom spočíva e, môj prístup. E, samozrejme, je to trošku vizionárske, môžete so mnou súhlasiť alebo e, e predložiť pozmenujúce návrhy, aby sa to vypustilo, Ach, ale chcela by som, aby to, čo sa upravuje v európskej legislatívy, aby sa to dostalo do pracovného programu v predstihu a s tým, aby národné parlamenty to vedeli lepšie využiť na e, vnútroštátnej úrovni, aby parlamenty mali e, e, aj pozitívnu úlohu, nie len právo veta. Čiže ja mám takú predstavu, že v perspektíve by sme mohli dospieť k tomu, aby národné parlamentu, parlamenty E, e, ešte v presihu by mohli nejaké pre, m, produktívne e, návrhy predkladať k e, návrhom komisie, aby sa to mohla e, podchytiť e, v navrhovanej úprave. S tým, aby to bolo viac menej pozitívne. Domnievam sa, že v budúcnosti e, by sme mohli uplatniť e, e, účinnejšie formy spolúčasti e, národných parlamentov. Niekedy dochádza k určitej konfrontácii medzi Národným parlamentom a Európskym parlamentom. Ale to nie je správne z hľadiska posilňovania parlamentarizmu. Dúfam, že sa mi podarilo dostatočne zodpovedať otázky, ktoré ste položili. Vielen herzlichen Dank, Frau Lichtenberger. Ďakujem veľmi pekne, pani Lichtenberger. Eh, Chcel som oznámiť, že 20. Eh, eh, k 20. treba prekladať pozmeňujúce návrhy. Pane Speroni. Ďakujem. Domnievam sa, že je tu značný rozdiel v názoroch medzi národnými parlamentmi a E, e, komisiou a nie medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Dovolím si povedať, e, pani kolegyne, že mohli by sme súhlasiť s vašimi prianiami, ale mali by sme sa sústrediť na to, ako sa uplatňuje Lisabonská zmluva v praxi a nie na to, čo by ste si prijali. Úloha národných parlamentov je upravená z hľadiska uplatnenia Lisabonskej zmluvy a pokiaľ Lisabonská zmluva neposkytne eh, národným parlamentom takúto úlohu, eh, nemôžeme s tým nič povedať. Musíme dávať eh, stanovisko k tomu, čo existuje, niečo by sme si prali tá druhá vec, pozitívna úloha parlamentov, to je upravená už dnes. Iba ide o to, že iba v malom počte parlamentov sa to uplatňuje a sa o tom diskutuje. Nie ide o to, čo upravuje e, Európska zmluva, ale čo e, národné parlamenty využívajú viac alebo menej. A e, tento bod je už obsahnutý, táto úprava existuje, nejde o nič nové, ale mám takú pozitívnu víziu o tom, aby sa to aj používalo Ďakujem pekne. Takže 20.12. Eh, je mm, eh, mm, predkladanie. Mm, takže najprv eh, hlasovanie. Postup v prípade insolventnosti nemám k tomu nič čo povedať. Majú tie nevyspravodajcovia nejaké prianie? Nie. Takže budeme hneď hlasovať. Takže Nebudem nič vysvetľovať, poznáte, ako sa to robí. Najprv pozmením si návrh 1, kto je za. Poprosím, aby ste zdvihli ruky. Kto je proti? Schválený. Pozmením si návrh 13. Za, proti, schválené. 67 e, za, proti, schválené. 68 za, proti, schválené. Kompromisný návrh 2 za, proti, schválený. 15 za, proti, schválený. Kompromisný návrh 3 za, proti, schválený. Pozmeňte návrh 17 za, proti, schválený. Schválené. 4. Kompromisný návrh 4 za, proti, schválený. 19 za, proti, schválený. 20 za, proti, schválený 21 za, proti, schválený 22 za, proti, schválený 23 za, proti, schválený kompromisný návrh 5 za, proti, schválený 73 e, za, proti, zamietnutý. 24 za, proti, schválený. 25 za, proti, schválený. 26 za, proti, schválený. 28 za, proti, je to väčšina schválené. 29 za, proti, schválený. 30 za, proti, schválený. 20, eh, pardon, 31 za, proti, schválený. Kompromisný návrh 6 za, proti, schválený. 32 za, proti, schválený. Kompromisný návrh 7 za, proti, schválený. Kompromisný návrh 8 za, proti, schválený. 34 za, proti, schválený. 35 za, proti, schválený. 36 za, proti, Schválený. Kompromisný návrh 9. Za, proti, schválený. 41 e, za, proti, schválený. 42 za, proti, schválený. 43 za, proti, schválený. 44 za, proti, schválený. 45 za, proti, schválený. 46 za, proti, schválený schválený. 47 e, za, proti, schválený. 48 za, proti, schválený. 49 za, proti, schválený. 50 za, proti, schválený. 51 e, za, proti, schválený. Kompromisný návrh 10 za, proti, schválený. Kompromisný 11 za, proti, schválený. 59 e, e, za, proti, schválený. 60 za, proti, schválený. 61 za, proti, schválený. Kompromisný návrh 12 za, proti, schválený. 5 za, proti, schválený. 13 kompromisný za, proti, schválený. 7 za, proti, schválený. 8 za, proti, schválený. Kompromisný návrh 14 za, proti, schválený. 10 za, proti, schválený 11 za, proti, schválený 62 e, za, proti, schválený 80 e, za, proti, zamietnutý 1 za, proti, schválený 2 za, proti, schválený. A teraz hlasujeme o e, e, správe ako celku, e, elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Jeden človek najvyššie, 25 musí byť. Ktorá e, e, politická skupina e, má človeka navyše EPP? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Also 20 dafür. 20 e, e, tých za, e, jeden proti, traje sa zdržali. Takže je to schválené. Ďakujem sám sebe. Pani Vostrem, ochranná známka spoločenstva. Takže ešte raz e, e, e, legislatívne uznesenie ide e, o prvé čítanie, takže ešte raz hlasujeme elektronicky, poprosím. Otváram hlasovanie. Das gleiche Ergebnis. Rovnaký výsledok 21, traje sa zdržali. A teraz e, správa pani Wikström. Pani Wikström. Speroni, mister. Pán Speroni, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o ochranu známku spoločenstva, Pozmenujúce návrhy boli predložené neskôr 16. decembra o 7.30 večer, to je po pracovnej dobe, v podstate prichádzali e, mailom, posielali sa večer po pracovnej dobe ja nebol som e, na pracovisku večer a e, hlasovací zoznam bol zaslaný až večer. Ja by som chcel navrhnúť e, totiž musíme si uvedomiť, že ku koncu legislatívneho obdobia je toho stále viac. A vzhľadom na nedostatok času budeme musieť pracovať podstatne usilovnejšie. Pane Vexer, máte teda slovo. Chcel by som poďakovať kolegom, ktorí spolu so mnou, s našimi politickými eh, eh, konzultantmi, asistentmi odvedli fantastickú prácu. Vzhľadom na to, že návrh komisie eh, parlament dostal veľmi neskoro, ja som návrh správy vypracovala do troch týždňov. Pracovala som nepretržite celý týždeň a teraz to finalizujeme s tým, aby sme maximálne využili túto situáciu. Naozaj e, mali sme mimoriadne málo času. Chápem, že ide o mimoriadne komplikovaný spis, technicky mimoriadne e, e náročné, ale to obdivujem našich spolupracovníkov a asistentov, našich e, e politických poradcov, ktorí toto všetko umožnili. E, Máme e, e, e, správu, ktorá sa prekladá na hlasovanie. Skúsme urobiť tiež maximum. Častokrát sa stiažujeme na to, že komisia otala. My sme pracovali mimoriadne rýchlo a účinne navrhujem, aby sme pristúpili ku hlasovaniu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Engstrom pán kolega, naozaj je to smernica alebo nariadenie. Myslím si, že je to e, e, chyba v hlasovacom zozname. Takže je to E, napr- napriek tomu nariadenia. Lebo ja tu mám napísané, že to nariadenie. Takže začíname nariadením. E, je tu e, kompromisný návrh 16, čo sa týka smernice EPP. Je tu nadmierne zastúpené Máme tu e, troch členov najvyššie v tejto miestnosti. Pán e, kolega Cvievka, musíte sa dohodniť, či budete hlasovať za EPP. Takže kto stiahol svoju e, kartičku? v, tomto, v tejto chvíli e, e máme jednu osobu navyše. Das ist schon passiert. Áno, to sa už stalo, ešte predsa len máme jedného navyše. A That is, you still have one too much. Ešte stále jeden navyše. Thomas Mann. Thomas Mann was the last to enter the room. Thomas bol posledný, ktorý vstúpil do miestnosti. Áno, v poriadku, ale Thomas Mann nie je členom nášho výboru, takže možno nebude hlasovať. Potom by ten počet sedel. Tak si to teraz overíme na skúšku. Poprosím, všetci stlačte na hlasovacie zariadenie, aby sme vedeli, či sme tu. Už sme takéto divadlo robili aj predtým. Teraz zasa chýbajú dvaja, ale v poriadku. Takže každá politická skupina sa polepšila. Musíte jednoducho dohľadať na to, aby ste tie čísla mali v poriadku. To je úloha koordinátorov. Ja, okay, je. Áno, takže teraz sa zdá, že už to funguje. Dobre. Takže teraz prejdeme k ohlasovanie správa Wikstrom Regulations Compromise. pán Stojan, nech sa páči. Ja by som chcel povedať, že podporujem požiadavku pána Sperany a chcel by som, aby sme o tom hlasovali, pretože to je procedurálna otázka. Myslím, že pán Sperany má právo na to a mali by sme to jednoducho odhlasovať, takúto požiadavku, že by sme odhlas- oddialili hlasovanie. Dobre, ak je to formálna požiadavka, tak to budeme hlasovať o tom. Áno, takže tá požiadavka tu je, Sperovný Stojanov, aby sme toto hlasovanie odročili. Kto je za to, poprosím rukou, naznačte. Kto je proti? Čiže väčšina je proti, je zamietnutý tento návrh a budeme hlasovať o tomto nariadení. Ako prvý bude pozmeňujúci návrh číslo 1, to je za, to je proti, prijaté. Kompromis 2 za, proti, prijaté. Kompromis 3 za, proti, prijaté. 13 za, proti, prijaté. 96 za. Prepáči, kompromis 4. Áno, kompromis 4, kto je za, kto je proti, prijaté. 101, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz máme pozmeci návrh 16, to sú technické požiadavky, je to blokové, kto je za, kto je proti, prijaté. 102 za, proti, Musíme si to elektronicky overiť. 102 overujeme elektronicky. Dafür, 9. 13 za 9 proti prijaté. 103, takisto mám blok, to je za, to je proti, prijaté. 104 za, proti, zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Väčšina, takže prijaté. 7. Kto je za? Kto je proti? Takisto prijaté. Imko 19. Kto je za? Kto je proti? zamietnuté. Imko 20 za, proti, zamietnuté. 24 za, proti, prijaté. Kompromis 8 za, proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 26 za, proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 128, kto je za, proti, prijaté prijaté. Pozmeňujúci návrh 27 za, proti, preveríme si to, 27 overíme. Štrnáct za, 8 proti, prijaté. 23 je už vybavená, takže 130 kárem, kto je za, proti, Musíme to overiť. 130 overíme elektronicky. za, 8 proti, prijaté. Prejdeme k 131. Masep, to je za, kto je proti, zamietnuté. Imko 24 za, proti, zamietnuté. 133 za, proti, prijaté. 134 za, proti, zamietnuté. 135 a 25 za, proti, zamietnuté. 136 za, proti, zamietnuté. 26 za, proti, zamietnuté. Aspoň tak sa to zdá. 30 za, proti, prijaté. 31 za, proti, prijaté. 139 za, proti, zamietnuté. 37 za, proti, prijaté. 39 za, proti, prijaté. Kompromis číslo 9, kto je za, proti, prijaté. dva rabka je za, proti, prijaté. Imko 2032 je vybavená, prejdeme k pozmúšeniu 10, kto je za, kto je proti, prijaté. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, prijaté. 170 galov za, proti, prijaté. 171 za, proti, prijaté. Kompromis 12 za, proti, prijaté. Amblok 173 za, proti, prijaté. Takže chýba nám tu v zozname pozmeňujúci návrh 174 galo. Neviem, teda ja. Je to už jasné? Áno, o tom musím ešte hlasovať. 74, kto je za, kto je proti, prijaté. Takže teraz pôjdeme k ďalšiemu, ak to správne vnímam, 15, áno? Či nie, 13. Dobre, 13. Kto je za, kto je proti, prijaté. 75 galo za, proti, prijaté. Kompromis 14 za, proti, prijaté. Kompromis 15 za, proti, prijaté. 60 za, proti, prijaté. 61 za, proti, prijaté. Teraz pozmete návrh 181 za, proti, prijaté väčšina teda bola za, tak je to prijaté 62 za, proti, prijaté. A ďalšie miesto 89 rabka je za, proti, prijaté. 67 za, proti, prijaté. 69 za, proti, prijaté. 70 za, proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, prijaté prijaté. Teraz prejdeme až ku kompromisu 16 za, proti, prijaté. 74 za, proti, ...74 za, kto je za 74, proti, zamietnuté, IMKO 3 za, proti, zamietnuté, Inta 1 za, proti, zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, prijaté. 80 za, proti, overme. 80 overujeme. Desať za, 13 proti, zamietnuté. Prejdeme k 18. Kompromis Kto je za. Kto je proti? Prijaté. Kompromis 19 za. Proti. Prijaté. Kompromis 20 za. Proti. Prijaté. Kompromis 21 za. Proti. Prijaté. Kompromis 22 za. Proti. Prijaté. Kompromis 23 za. Proti. Prijaté IMKO 10 za, proti, zamietnuté. 89 za, proti, prijaté. Kompromis 24 za, proti, prijaté. 91 za, proti, prijaté. 92 za, proti, prijaté. Kompromis 25 za, proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, prijaté Prijaté. Pozmete návrh 9 za, proti, prijaté. Teraz tu máme finálne hlasovanie ako cel Elektronicky hlasujme. Otváram hlasovanie. Áno, máme 23 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, takže predsa len nám to stačí, ale jeden hlas nám aj tak chýba, takže gratulujem. Ešte tu máme legislatív, resolution, legislatívne uznesenie, to musíme takisto urobiť, takže o tom takisto hlasujeme, otváram hlasovanie. Aj tu máme z 23 za a zvyšok 0, takže gratulujem. A teraz ten mandát. Čiže ešte raz otváram, elektronicky hlasujme. Znovu jeden hlas vypadal. 21 za, jeden sa zdržal. Dobre, ďakujem. Takže teraz môžeme prejsť k ďalšiemu. Smernica. Pripomienka zo strany spravodajky, nie, tam nie je nič. Môžeme hlasovať? Dobre. Takže unblock, si návrh 9 za, proti, prijaté. si návrh 10 za, proti, prijaté. Pozmeňujúci na 60 za, proti, prijaté. Kompromis 1 za, proti, prijaté. 66 za, proti, prijaté. 16 za, proti, prijaté. 17 za, proti, prijaté. 67 za, proti, prijaté. Imko 10 za, proti, prija- zamietnuté. 68 za, proti, zamietnuté. Imko 11 za, proti, zamietnuté. 69 za, proti, overme si. 69 si overíme. Desať za, 13 proti, zamietnuté. Prejdeme k 19, kto je za, kto je proti, prijaté, 70 za, proti, áno, je to tak, áno, 70, ešte raz za, proti, zamietnuté. 71 za, proti, prijaté. 20 za, proti, prijaté. 21 za, proti, prijaté. 22 za, proti, prijaté. Kompromis 2 za, proti, prijaté prijaté. Teraz prejdeme k ďalšiemu, to je pozmeňujúci návrh 26. Za, proti, prijaté. Inta 7 za, proti, to si musíme overiť. Otváram hlasovanie sedmička. Dvanásť za, jedenásť proti, prijaté. 27 za, proti, prijaté. Kompromis 3 za, proti. Pane Wikström, predsa len. Áno, my tu máme, potrebujeme vyňať pozmeňujúci návrh 86, to nespadá pod pozmeňujúci návrh 6. Dohodli sme sa, že to budeme o tom hlasovať o, o sve. A ktoré číslo to bolo? 86. Pretože ja tu mám 83, ale dobre, takže 86. Áno, Takže hlasujeme teraz 86 a potom o kompromise, alebo najprv kompromis a potom 86, najprv, teda to druhé. Takže najprv kompromis trojka a hlasujeme za, proti, prijaté. Teraz 86 za, proti, to si musíme overiť, 86 si overíme elektronicky. 13 za, 10 proti prijaté. Kompromis 4. Kto je za, kto je proti, to je to prijaté. 28 za, proti, prijaté. 90 za, proti, to si overíme. 90 overujeme. Десять za 13 proti zamietnuté. Teraz prejdeme 29 za, proti, prijaté. 30 za, proti, prijaté. 31 za, proti, prijaté. Imko 16 za, proti, prijaté. 92 za, proti, prijaté. 33 za, proti, prijaté. Kompromis 5 za, proti, prijaté. 94 za, proti, zamietnuté. 18 za, proti, zamietnuté. 19 za, proti, zamietnuté. 96 za, proti, zamietnuté. 95 za, proti, prijaté. 35 za, proti, prijaté. 97 za, proti, prijaté. 98 za, proti, prijaté prijaté. 99 za, proti, zamietnuté. Imko 20 za, proti, zamietnuté. 100 za, proti, zamietnuté. 101 za, proti, zamietnuté. 36 za, proti, prijaté. 102 za, proti, zamietnuté. 37 za, proti, prijaté. 38 za, proti, prijaté 39 za, proti, prijaté 103 za, proti, prijaté kompromis 6 za, proti, prijaté kompromis 7 za, proti, prijaté pozmeňujúci návrh 40 za, proti, prijaté 1 za, proti, prijaté kompromis 8 za, proti, prijaté prijaté. Kompromis 9 za, proti, prijaté. Inta 1 za, proti, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, prijaté. Kompromis 11 za, proti, prijaté. Kompromis 12 za, proti, prijaté. Kompromis 13 za, proti, prijaté. Kompromis 14 za, proti, prijaté prijaté. Kompromis 15 za, proti, prijaté. 57 masív za, proti, prijaté. Teraz prejdem k kompromisu 16 za. Pán kolega Engström, nech sa páči. Áno, toto je vlastne, kde je jedna chyba podľa v hlasovacom zozname. Na tieňovom stretnutí sme sa dohodli ohľadne toho spozmeňujúceho návrhu že to vypustíme a že tam dopustíme vetu. Be free to decide whether to conduct ex officio examination for refusal on relative grounds. Das To je ústny pozmeňujúci návrh. To je vlastne kompromis. Pani Wikström hovorí áno, ako spravodajkynia, pán kolega Cievka hovorí áno, všetci sú spokojní, tak takto to odhlasujeme. Kto je za s touto zmenou, prosím z rukou. Kto je proti? Áno, takže je to odsúhlasené. To bola 16 s touto zmenou. Teraz 58 za, proti, zamietnuté. Imko 8 za, proti, zamietnuté. 59 za, proti, prijaté. Teraz správa. Zabudol som niečo? IMKO 8 sme práve odhlasovali, ale môžeme to urobiť ešte raz. IMKO 8 za, proti, zamietnuté. Teraz ešte raz správa ako celok. Elektronické hlasovanie otváram. za, nikto sa nezdržal, nikto proti. Aj tu gratulujem spravodajkyni. A teraz legislatívne uznesenie. Ešte raz to zopakujeme. Opätovné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ten istý výsledok a teraz mandát. Ešte raz hlasujeme. Posledné elektronické hlasovanie. Ešte chýbajú ľudia. Až teraz sme kompletní. 22 za, jeden sa zdržal. Ešte raz gratulujem. A veľa úspechov pri rokovaniach. Pane Wikström, nech sa páči. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým vám za to, ako ste prispeli k tomuto komplexnému a komplikovanému prípadu a to, že sme vlastne museli pracovať za takých obmedzených, ťažkých podmienok, tak predsa len sa chcem poďakovať práve za toto. Bola to tímová práca, par excellence by som povedala. A to sa týka kolegov, politických poradcov, ako aj asistentov. Ďakujem všetkým vám a pekné Vianoce. Ďakujeme pekne. Takže prejdeme k správe Rabkaj. Tam máme kolegyňu Tajn, ktorá sa ešte prihlásila. Nech sa páči. Áno. Dnes je vlastne Všeobecný deň sťažnosti ohľadne postupov a ja by som dnes nebola povedala nič, ale potom, čo sa už vyjadril kolega Perony, pokiaľ ide o postup a dnes aj SND sa vyjadrili, pokiaľ ide o hospodársky trialog, tak by som sa aj ja chcela vyjadriť. Táto zložka nebola vlastne e, zložka, do ktorej by sme my mohli zasiahnuť a rada je proti tomu, takže nebol to nejaký problém, pokiaľ ide o čas. Ja som požiadala viacka do stretnutie s spravodajcom, ktoré sa údajne nemohlo konať a moje e, dožadovanie sa bolo skoro ako také prosíkanie. Nakoniec potom bolo stretnutie priamo so spravodajcom minulý útorok v Štrasburgu, kde sme vlastne na základe tých už kde sme nemali predložené pozmeňujúce návrhy a dnes sme dostali ten zoznam ohlasovací 18.20, kde bolo celkom jasné, že ja som už bola na stretnutí trialógu a potom, a teraz to poviem na adresu zelených, o 20. som išla do kancelárie a urobila som hlasovací zoznam, čo vlastne trvalo až do 11. Takže ja si myslím, že sekretariát ALDE mal dnes problém naše hlasovacie zoznamy sem včasne dať k dispozícii Takže toľko k postupom a toľko k tomu, že sa tu každý stiažoval a jednoducho, mm, ak máme problémy, tak sa nestiažujme. My sme zvyknutí na tieto stiažnosti. Pani Lichtenberger, nech sa páči. máme tu chóry, ktoré vlastne viac vlastne sa stiažujú a ja chcem povedať že v tomto chóre možno mojim autom môžem povedať, že aj v tejto poslednej fáze, ktorú sme tu mali, áno, ja dokážem spievať, ale nie takto skoro ráno, hovorí pani Lichtenbergerová. Áno, myslím, že v tejto poslednej fáze skutočne sa musíme snažiť o to, aby sme urobili čo možno sa len dá, aby také situácie, ktoré tu máme, sme sa im vyhli, pretože to jednoducho už nie je možné. My všetci pracujeme až do polnoci, potom ešte dostávame pozmeňujúce návrhy, ktoré už nevieme posúdiť ráno, takže ešte raz, to je ako keby prax, ktorá podľa môjho názoru nie je správna a musím povedať celkom otvorene, že musíme pracovať lepšie, inak sa dostaneme do zlej situácie raz to potom už bude ťažké, pokiaľ ide o dohodu s ostatnými. To je jednoducho sumár viacerých udalostí a problémov za ostatné obdobie, pokiaľ ide to dnešné hlasovanie, ale už aj pri predposlednom, ktoré jednoducho nemôžeme akceptovať. A preto ja žiadam predsedajúceho, apelujem na ňo, aby dbal o to, že pokiaľ ide o lehoty, sme boli prísnejší a dávali pozor, pretože je to problém pomaly a zároveň chcem povedať, že v tých menších frakciách, kde máme viaceré zložky, ktoré chceme spracovať a kde to jednoducho už nie je e, urobiteľné. Áno, ja sa snažím, čo sa dá, ale nie vždy to stačí. Áno, je to jednoducho tak. Veci sú také, aké sú. Na konci legislatívne obdobia, keď mal výbor pre postupy legislatívne jasne povedať, že čo urobiť, tak by to bolo lepšie, ale jednoducho my nemáme tento rokovací poriadok, podľa môjho názoru by sme mohli zhodiť zo stola a napísať na novo, ale to je iná téma, to jednoducho už my nezvládneme v tomto legislatívnom období, takže ja verím na téme všetky sťažnosti, teraz budeme hlasovať znovu, ale predsa len nie, nechce sa sa vyjadriť, takže prejdeme k bodu 44. To je pozmeňujúci návrh pani Tajnovej, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 60 bol stiahnutý, 61 za, proti, prijaté. Teraz prejdeme až k 64 za, proti, prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 9, kto je za, kto je proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 10, kto je za, kto je proti, prijaté. 11 za, proti, prijaté. 12 za, proti, prijaté prijaté 13 za, proti, overme si to, 13 si overíme. Trinásku. Devet za, 14 proti zamietnuté. 73 za, proti Zamietnuté. 14. Predsa len, pardon. Ale áno, 14 za, proti, prijaté. 74 za, 74 už je vybavená, takže 75 za, proti, zamietnuté. 76 za, proti, zamietnuté. 15 za, proti prijaté. Kompromis 2 za, proti prijaté. 19 za, proti prijaté. 80 za, proti prijaté. 81 za, proti prijaté. 20 za, proti to verme. 20 overíme. 11 za 12 proti zamietam. 82 za, proti. takisto musíme overiť. 12 za, 11 proti, prijaté. 83 e, za, proti. Aj to sa musí overiť, takže hlasujme. dafür, 11 dagegen angenommen. Prijaté. 21 za, proti, prijaté. 84 za, proti, prijaté. 85 za, proti, zamietnuté. 91 za, proti, To už vypadlo, takže nehlasujeme o tom, spravodajca má pravdu. Teraz 22 prejdeme, o tom musíme hlasovať, kto je za, kto je proti. Prijaté. 30 kto je za, kto je proti. Prijaté. 86, kto je za, kto je proti. Prijaté. Teraz prejdeme až k 24 za, proti, prijaté. 25 za, proti, prijaté. 26 za, proti, prijaté. 89 za, proti, zamietnuté. 27 za, proti, prijaté. Pardon, to si musíme overiť. Das sind 15 dafür, 9 dagegen, das ist angenommen. Prijaté. Teraz prejdeme k 28, kto je za, kto je proti. Prijaté. 29 za, proti. Prijaté. 31 za, proti. Prijaté. 32 za, proti. Prijaté. 33 za, proti. Prijaté. 34 za, proti prijaté 35 za, proti, prijaté 36 za, proti, prijaté 94 za, proti, prijaté 95 za, proti, povedal by som teda, že za bola väčšina, ale musíme si to overiť, nebolo to celkom jasné. 37 za, proti, prijaté. 38 za, proti, prijaté. 39 za, proti, prijaté. 40 za, proti, prijaté. 41, neviem. Prijali sme 72, kto už si nepamätám, hlasujeme, kto je za, kto je proti, prijaté. 42 za, proti, prijaté. 43 za, proti, prijaté prijaté 45 za, proti, prijaté. Jednotka za, proti, prijaté. Teraz prejdeme k až kde 49, to musím si ju najprv nájsť. Áno, 49 bodu. Kto je za, kto je proti, prijaté. Teraz prejdeme k 50, kto je za, kto je proti, prijaté. 52 za, proti, prijaté. 53 za, proti, prijaté. 54 za, proti, zamietnuté. 55 za, proti, si overme, 55 si overíme. Jedenáct za 13 proti zamietnuté. 56 za, proti prijaté. 3 za, proti, zamietnuté. 57 za, proti, prijaté. 5 za, proti, prijaté. 6 za, proti, prijaté. Teraz prejdeme k správe ako celku, elektronicky hlasujeme. 23 za 1 proti. Gratulujem spravodajcovi a teraz ešte legislatívne uznesenie. Otváram hlasovanie. Data 3 za, 1 proti. Znovu taký istý výsledok o tom mandáte nemusíme hlasovať, pretože sme ho nerokovali, takže taká je situácia. Dobre. A teraz prejdeme správe Baltasar, CSR, pán spravodajca, nech sa páči, Rafael, nie? Môžeme ísť hneď hlasovať? Áno, dosť dlhý je ten zoznam hlasovací. Takže, ako prvý tu máme, máme tu požiadavky PIPA a ďalšie. 42, kto je za, prosím rukou. Kto je proti? Zamietnuté. Štyridsaťtý Sharon Bowles, to je za, kto je proti. Prijaté. Ekon a DV jednotka, kto je za, kto je proti. A to je už vlastne vybavené, vypadávať. Nemusíme hlasovať, sťahujem. 44 je ten, čo hlasujeme. To je za, kto je proti, zamietnuté. 203, kto je za, proti, zamietnuté. 128, to je za, to je proti, pardon, 178. Sekretariat potvrdzuje, áno, do 78, kto je za, kto je proti, zamietnuté. IMKO 22, kto je za, proti, musíme si to overiť, 22 overujeme. 10 dafür, 13 dagegen abgelehnt. Zamietnuté. Ekon 39 za. Takže, takže Ekon 39 za proti. Tiež to preveríme. 13 proti, 10 za, zamietnuté. Ekon 40 za, proti. Aj to by sme si preverili. Dvanásť za, 12 proti, zamietnutá. Takže Ekon 53 za, proti, preveríme. To je všetko také tesné, že by som to chcel radšej preveriť. Štyria za 19 proti, zamietnuté jednoznačne. Ekon 55 za, proti zamietnutá. Pozmenujúci 40 za. Proti. Prijaté. Pozmenujúci 19. 119, pardon. Článok 19, pozmenujúci 119 za. Proti. Zamietnuté. Imko 9 za. Proti. Zamietnuté. FAM 11 za proti, zamietnuté. MP 14 za, proti, zamietnuté. ITRE 6 za, proti, preveríme. ITRE 6 ešte elektronicky prekontrolujeme. 14 za, 10 proti, prijaté. Imko 10 za, proti, zamietnuté. 29 za, proti, prijaté. Ekon sme tým vybavili. Teraz kompromis 13 za v dvoch častiach. Takže prvá časť, kompromis 13 za, proti, Prijaté. Druhá časť za. Proti. Prijaté. Kompromis 14. Kompromis 14 za. Proti. Prijaté. 188 za. Proti. Prijaté. Môžeme preveriť, nech sa páči, takže elektronicky. Takže je to tesnejšie, než som si myslel, ale prijaté. MPO 29 sme tým vybavili, 202 tiež a teraz 147 e, za, proti, zamietnuté. Potom 149 e, za, proti, preveríme. 149 prekontrolujeme. Prijaté. DV 35 za, proti, zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, prijaté. A Ekon 46 za, proti, zamietnuté. Zabudol som na niečo? Ten zoznam tu nemám. Takže teraz 193. 193 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Preveríme. Test je otvorený. <laughs> teda elektronické hlasovanie. Začíname. 13 e, za. Proti. Takže zamietnuté. Alebo druhá časť. Teraz o druhej časti zamietnuté. Dostávame sa k 35-ke za, proti, prijaté. Dobre, preveríme. 35-ku preveríme. za, 10 proti prijaté. Potom Ekon 47, to máme vybavené. ITRE 12 za, proti, preveríme. Zamietnuté. Ekon 49 za, proti, zamietnuté si myslím. I keď to e, tie znaky boli také nedostatočne vyvinuté, elektronicky preveríme. 13 proti, 4 za, 7 zdržali zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, prijaté. Teraz kompromis 17 za, proti, prijaté. Ekon 56 za, proti, zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, prijaté. Teraz 209 za, proti, zamietnuté. 210 za, proti, zamietnuté. 211 za, proti, zamietnuté. 212 za, proti, zamietnuté. 213 za, proti, zamietnuté. Ekon 60 a 61 za, proti, prijaté. 46 za, proti, preveríme si to. Prijaté. Kompromis 1 za, proti, prijaté. Ekon 7 za, proti, prijaté. 44 pozmeňujúci za proti, preveríme. Zamietnuté. Ample 1 za proti zamietnuté. 48 za, proti, preveríme. 48 preveríme. Zamietnuté. A teraz sa dostávame k Ekon 4 za, proti, zamietnuté. 47 za, proti, preveríme. Nie je to jednoznačné. 47 preveríme. Dva na za, 12 proti, zamietnuté. Imko 1 za, proti, zamietnuté. Ekon 14 za, proti, preveríme. Ekon 14 preveríme. Dvanásť za dvanásť proti, zamietnuté. DV8 za, proti, zamietnuté. 52 za, proti, aj toto musíme preveriť. Dvanásť za, 12 proti zamietnuté. 51 za, proti prijaté. 45 za, proti preveríme. 12 za, 12 proti, odmietnuté. 49 za, proti. Aj toto preveríme. 49 preveríme. Dvaná za, 12 proti zamietnuté. Kompromis 2 za, proti prijaté. 56 za, proti preveríme. Určite to bude 12-12, ale preveríme. Vyhral som zamietnuté. Kompromis 3 proti prijaté. Teraz kompromis 4 za proti prijaté. Prečo ideme teraz na 113? Takže 76 e, zamietnuté, 113 za, proti. Aj to si preveríme, 113 preverujeme. Malo by to byť to isté. Ešte raz začneme, 113 testujem, preverujeme. Takže pozmeňujúci návrh 113. 12 za, 12 proti. Mohol som sa staviť znovu, zamietnuté. Kompromis číslo 5 za, proti, prijaté. Wilstrom, hej. Takže 63 teda, e, zamietnuté, kompromis 6 za, proti prijaté, kompromis 7 prija, eh, prijaté. Kompromis 8 za, proti prijaté. Imko 4 za, proti, prijaté. DV 14 za, proti, zamietnuté. 79 za, proti, preveríme. 79. Jetzt sind wir komplett. 12 za, 12 proti. Zdá sa, že to je štandardný výsledok zamietnuté. 80 za, proti, prijaté. M 7 za, proti, prijaté. 81 za, proti, tiež preveríme. 81 preveríme. 11 za, 11 proti 2 sa zdržali. No troška variácie v tom výsledku. Takže 11 e, za, proti. Tiež preveríme. Aj pri 13 testujeme, no tak testujeme. Dvanásť za, 12 proti, takže sme tam, kde sme boli, zamietnuté. Ekon 22 za, proti, preveríme. Nebolo to jednoznačné. Jedenáct za 13 proti zamietnuté. 8, 98 za proti. Ešte raz proti. Preveríme. 98 preveríme. 11 za, 12 proti, zamietnuté. Ekon 12 za, proti. E, myslím si, že zamietnuté. FAM 2, FAM 2 za, proti. Preveríme. FAM 2. Zamietnuté. 11 12, 109 za proti. Aj to elektronicky preveríme. Štandard zamietnuté. Ekon 23 za, proti, zamietnuté. 82 za, proti, Preveríme. za, 9 proti prijaté. Kompromis 9. Prijaté. 68 zamietnuté. MP3 za, proti prijaté. DV17 za, proti, prijaté. Kompromis 10 za, proti, prijaté. AFE 4 za, proti, preveríme. AFE 4. prijaté 13 ku 10. 18 za, proti, tiež preveríme. 18 preveríme. Zamietnuté 12 ku 12. Imko 7 za, proti, prijaté. Nie, preveríme, dobre. Imko 7 preveríme. zamietnuté. Ekon 25 za, proti, preveríme. Ekon 25, preveríme. Dvanáctku 12 zamietnuté. DV 21 za, proti, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, prijaté. FAM 3 za, proti, zamietnuté. FAM 6 za, proti, preveríme. FAM 6 preveríme. Zamietnuté 11 ku 12. FAM 7 za, proti, Myslím si, že zamietnuté. M plus 4 za. Proti. Zamietnuté. Kompromis 12 za. Proti. Prijaté. FAM 9. Za. Proti. Preveríme. 11 za, 12 proti, zamietnuté. 77 za, proti, zamietnuté. 110 za, proti, preveríme. 110 preveríme. Dvanásť ku 12 zamietnuté. Ekon 30 za, proti, prijaté. 9, 24 za, proti, zamietnuté. 112 za, proti. Preveríme. Dvanáctku 12 zamietnuté. FAM 10 za, proti. Nebolo to jednoznačné. Elektronicky preveríme. Zamietnuté. 111 za, proti. Preveríme, aj toto preveríme. zamietnuté. A celok, elektronické hlasovanie. jedna ku jedna, dvaja sa zdržali. Prijaté, gratulujem spravodajcovi. A teraz legislatívne uznesenie opakujeme. 21 za, 1 proti, 2 sa zdržali, takže gratulujem. Teraz rozhodnutie o začatí rokovania, elektronické hlasovanie. Dvadsaťdva za, jeden proti, takže sme to prijali. Ešte raz gratulujem k spravodajcovi. A teraz sa dostávame k správe Sajer 1. Jozef, chceš tomu ešte niečo povedať? Nie, takže začneme. Je to dokument 2013-120 e, rôzne. Tam musíme len hlasovať o správe ako celku, to robíme hneď elektronicky. Nie sú navrhnuté žiadne pozmenujúce návrhy. Takže otváram elektronické hlasovanie. Dafür, eine... 23 e, za, jeden proti, nich sa nezdržal takéto rozhodnuté legislatívne uznesenie. Elektronicky poprosím. Takže hlasuj, hlasuje sa prosím a máme výsledky. A teraz e, hlasujeme o mandáte elektronicky. je za, jeden proti. Srdečne blahoželám. druhá správa 2013-18, pozmeňujúci návrh 1, poprosím ručne za, proti schválené, pozmeňujúci návrh 2 za, proti schválený, pozmeňujúci návrh 3 za, proti schválený, pozmeňujúci návrh 4 za, proti a teraz o zvyšku hlasujeme unblock za, proti, zdržali sa a teraz pozmeňujúci E, pracujeme o, samotnom, e, o samotnej správe elektronicky, poprosím. za, jeden proti. Je to rozhodnuté legislatívne uznesenie. E, opätovne hlasujeme elektronicky. 23 za, 1 proti. A teraz o udelení mandátu elektronicky. za, jeden proti, rovnaký e, výsledok. A teraz posledná správa SAER, dokument 2013, 13, môžeme eh, hlasovať eh, o všetkých pozmeňujúcich návrhoch eh, ručne áno, proti, je to schválené. A teraz tri elektronické hlasovania, najprv o samotnej správe. Dvadsaťdva je za, jeden proti. Je to rozhodnuté legislatívne uznesenie opätovne elektronicky. rovnaký výsledok, rozhodnuté. A teraz o mandáte, opätovne elektronicky. Dvadsaťtraja za, jeden proti. Je to vyriešené. A teraz práva pani Kastex. Poplatky za súkromné kopírovanie. Pani kolegyňa, nech sa páči. Áno, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, chcel som povedať, že ľutujem jednu vec. Ľutujem, že sa nám nepodarilo pripraviť kompromisné navrhy so skupinami EPP a SAD. Pripravila som viaceré návrhy, avšak boli odmietnuté unblock e, neskoro v piatok večer. To znamená, že dnes budeme mať pomerne komplikované hlasovanie. E, už sme e, všetci unavení ku koncu tohto zasadnutia. Napriek tomu, že nejde o legislatívnu správu, obávam sa, že E, výsledky hlasovania nebudú e, jednoznačne pochopiteľné a e, nebudú vhodné z hľadiska uplatnenia kultúry financovania v Európskej únii. V každom prípade musíme pristúpiť ku hlasovaniu. Je možno, že budeme musieť sa vydriť určitým pozmeňujúcim návrhom, ktoré sa dostali na hlasovací zoznam ako vravím, pripravila som e, určité e, mm, kompromisné návrhy a bola by som rada, keby sa o nich e, dalo hlasovať, pretože sa domnívam, že tieto návrhy boli vyvaženejšie ako to, čo navrhovali tie spravodajcovia z EPP. Takže keď sa bude hlasovať e, e, o pozmeňujúcich návrhoch, možno, že niektoré stiahnem, e, ponechám, alebo navrhnem niečo, keď sa pozerám na čas, rozmýšľam, či by sme o tom nemali hlasovať v januári, či by sme to nemali, nemali odročiť. Je to veľmi zložité, v každom prípade musíme o tom sa dohodnúť s radou. Pani spravodajkynia tu, e, čo si myslíte ohľadom preloženia? Pokiaľ by sme odročili hlasovanie e, až do januára, to by znamenalo, že medzi tým by sme mohli sa e, pokúsiť dojednať kompromisné návrhy. Potom s tým súhlasím, ale E, pokiaľ e, naďalej bude, e, od, budú namietať menej pozmeňujúce návrhy, to bude len krokom späť. I keď v januári by sme mohli hlasovať pokojnejšie. Keďže nepočujem žiadne namietky, potom odročíme, že na januára tam budeme mať grecké predsedníctvo no, z technických dôvodov. Máme tu toho veľa, je to komplikované, pani Wikström. Počúvajme. Snažili sme sa o kompromis a bolo to e, nemožné. Buď ste za alebo proti, buď ste tehotní alebo nie ste tehotní, alebo tehotná, nemôžete byť iba z časti tehotná. E, myslím si, že e, radšej hlasujeme o tom, pretože vieme, že po januári sa budú kopiť ďalšie spisy buďme úprimní e, a pragmatickí. Ja vidím problém nie v tom, ale v tom, že uteká čas. E, máme tu určitý e, harmonogram na dnes. Súhlasím s pani Wikstrom. My máme dve rôzne stanoviska. Prečo by sme to nemali dať hlasovať? Takže kto je za to, aby sme to posunuli? Eh, odročili hlasovanie, kto je za eh, odročenie, za odročenie. Skúsme to urobiť elektronicky, tak to bude jednoduchšie. Takže kto je za takéto eh, elektronicky, kto je za odročenie, poprosím áno. Takže 13 sú za odročenie, 9 proti, jeden človek sa zdržal. Takže tým pádom sme to odročili až na január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 schválený pozmeňujúci návrh 3 za, proti schválený pozmeňujúci návrh 4 za, proti schválený pozmeňujúci návrh 5 za, proti eh, schválený 13 za, proti Zdá sa, že je to zamietnuté. 14 eh, eh, za, proti schválený. 15 za, proti schválený. 16 za, proti. Musíme si to overiť. 16. Hlasujeme o 16. -ke. 13 za, 10 proti, schválené. 6 za, proti, zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa schválené. 17 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa schválené. 19 za, proti, zdržali sa schválený. 8 za, proti, zdržali sa schválené. 20 za, proti, zdržali sa schválené. 9 za, proti, zdržali sa schválené. 21 za, proti, zdržali sa schválené. 10 za, proti, zdržali sa schválené. 11 za, proti, zdržali sa. A teraz hlasujeme o stanovisku ako celku. Poprosím elektronicky. 23 za, nik sa nezdržal, nik nehlasoval proti. Je to schválené. A teraz kolega Wieland, správa kolega, kolegu Wieland, sa návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené 2 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz stanoviska ako celok za, proti, musíme to elektronicky urobiť, prepáčte, Takže elektronické hlasovanie o stanovisko ako celku. Hlasujte, prosím. A ospravedlňujem sa, je to Castex. Proste tu je e, e, e, e, zvýraznené, len ospravedlňujem sa. Pozrel som sa na nesprávne slovo ktoré bolo zvýraznené 22 je za, nik nepovedal nie, nik sa nezdržal. Srdečne blahoželám pani Fra- Kastex. A teraz kolega Foss, e, eh, právny základ, nech sa páči. Ja to urobím veľmi stručne. Ide tu o návrh nariadenia a rady o spoločnej inicie, podnik, pokiaľ ide o podnikanie v oblasti medicíny medikamenty 2 a je to návrh na základe článku 178. Gestorský výbor je zasa 168, to sa tam má ešte doplniť a ide tu vlastne o to, že chceme spustiť spoločný spoločný program, ktorý by vlastne týmto spôsobom mohol viesť k zlepšeniu zdravia našich občanov a vychádzame z toho právneho základu, ktorý navrhla aj komisia, takže s ním sme spokojní a preto aj navrhujem následovné. Pri tomto volenom právnom základe, ktorý navrhuje komisia, máme ho teda podporiť. Ďakujem veľmi pekne, tak ako to navrhuje komisia. Takže návrh je, aby sme to ponechali, podporili. Chcem sa spýtať, sú tu nejaké iné názory vo výbore? Dobre, takže v podstate je to v poriadku. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. FOS a už sme hlasovanie teda ukončili a teraz by som medzi nami privítali. A čo urobíme s vašou správou, pani Regner? Musíme o nej hovoriť dnes, či nie? Dobre, takže to je v podstate už vybavené. Európsky štátny, európsky e, prokurátor, táto téma sa presúva so súhlasom správodajkyne, to je bod číslo 20 a ten aj tak nemá až taký veľký význam, pretože nemáme ani tieňové spravodajcu pre subsidiaritu. Takže bod číslo 33 tomu by sme sa mohli venovať a chcel by som uvítať pána Bernatonisa v našom, našich radoch, ktorý zastupuje litovské predsedníctvo a chcel by som ho teda požiadať, aby sa k nám vyjadril, aby nám povedal niečo o výsledkoch litovského predsedníctva. Nech sa páči, máte slovo. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami komitetai. Ďakujem pekne, pán predseda. Stení poslanci, eh, členovia výboru, dámy, páni. Eh, chcel by som vás poprosiť, aby ste sa rozprávali vonku, aby pán minister predsa mal možnosť eh, predniesť tento prejav. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za túto príležitosť oboznoviť vás s výsledkami mm, litovského predsedníctva v oblasti spravodlivosti. Napriek tomu, napriek tomu, že ide o prvé naše predsedníctvo v Rade Európskej únie, sme spokojní s dosiahnutými výsledkami. Celý tým predsedníctva veľmi sa snažil naplniť cieľe, o ktorých sme eh, vám hovorili v júli. Je samozrejme, že takéto výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez podpory inštitúcií Európskej únie. A preto by som chcel poďakovať eh, poslancom Európskeho parlamentu, najmä eh, pánovi predsedovi výboru, výboru pánovi Lenemu. Ďakujem pekne za úprimnú spoluprácu a pomoc počas nášho predsedníctva. Som presvedčený, že e, tým, že e, sme boli nezaujatým e, sprostredkovateľom, sme sa snažili stimulovať všetkých zainteresovaných a zabezpečili sme dobrý legislatívny proces počas nášho predsedníctva. Dovolte, aby som vám približil výsledky nášho predsedníctva. Predovšetkým sme sa sústredovali na posilnenie dôveryhodnej, rastúcej a otvorenej Európy. V oblasti spravodlivosti sme sa snažili obnoviť dôveru v európske hospodárstvo, podporiť hospodársky rast a zamestnanosť, posilniť spoločný trh, zabezpečiť e, finančnú stabilitu a posilniť e, hospodárskú a menovú úniu. Snažili sme sa vylepšiť e, vzťahy medzi Európskou úniou a tretimi štátmi. Venovali sme sa východnému partnerstvu, podporovali sme úsiu spoluprácu s krajinami východného partnerstva s uspokojením konštatujeme, že litovské predsedníctvo dosiahlo značný pokrok e, v súvislosti s tými iniciatívami komisie, ktoré by mali zabezpečiť ochranu základných práv a prispieť k hospodárskému rastu v Európskej únii. jednou z naliehavou úloh pred, pred, litovského predsedníctva bolo ukončenie rokovaní o nových finančných programoch v oblasti spravodlivosti a sme radi, že vďaka úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a najmä so spravodajcom pánom Berlinguerom sa nám podarilo dosiahnuť tento cieľ. Naďalej sme e, e, realizovali štokholmský program. Vzhľadom na to, že štokholmský program e, sa sústreduje na záujmy a potreby európskych občanov a že e, e, rok 2014 bol vyhlásený e, e, Európskym rokom občanov, naše predsedníctvo zdôrazňovalo ochranou práv jednotlivca, zabezpečenia rovnosti práv a príležitosti a boju proti diskriminácii s tým, aby sme zvýraznili európsky e, e, e rok e, občanov a európske občanstvo. E, sme zorganizovali podujatie venované tejto téme vo Vilniuse. Počas neho sme urobili inventúru výsledkov, ktoré sme dosiahli v tejto oblasti a hovorili sme o budúcnosti e, e, e, hodnotili sme štokholmský program v roku 2014 na neformálnom zasadnutí ministrov vo Vilniusi v júli tohto roku. Začali sme politické diskusie o výhľadkoch v oblasti spravodlivosti vnútra. Požiadali sme členské štáty, aby predkladali písomné návrhy, pokiaľ ide o smernenie a hlavné princípy v oblasti spravodlivosti vnútra počas nášho predsedníctva Eh, pokračovali sme v týchto diskusiách na expertnej úrovni. Eh, zatiaľ, čo ministri si vymenili názory eh, na túto tému na zasadnosti rady v decembri. Pripravili sme súhrn predbežných návrhov členských štátov a odovzdáme to greckému predsedníctvu, našim partnerom v triu dúfame, že diskusie v tejto oblasti, či už na úrovni Rady alebo Európskeho parlamentu, rozumne prispejú e, pri určovaní e, strategického usmernenia e, vývoja v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Sústredovali sme sa na tie legislatívne iniciatívy, ktoré by mali prispieť k stimulovaniu hospodárskeho rastu. Hlavnou prioritou v tejto oblasti bol návrh nariadenia na zaistenie účtu Dúfajme, že e, e, nové alternatívne postupy na zistenie bankových účtov pomôžu veriteľom e, efektívne vymáhať svoje nároky, ale zároveň bude pomáhať chrániť práva dlžníkov. Počas vystúpenia v tomto, na tomto výbore v júli sme hovorili o našom cieli E, e, v súvislosti s týmto návrhom. Mm, podarilo sa dosiahnuť značný e, pokrok počas rokovaní na túto tému čas, počas ostatných mesiacov a radi vám môžeme približiť naše výsledky. Podarilo sa nám vytvoriť všeobecný prístup na zasadnutí rady v decembri a prvý dialog sa uskutoční dnes a pán Baltasare, váš spravodajca, sa zúčastní tohto trialogu. Treba poznamenať, že pri riešení e, tejto problematiky výbor Júri a Rada zdôrazňovali tie základné princípy, ktorých cieľom je vyváženie zájmov veriteľov a dlžníkov. Sme presvedčení, že to je pevný základ, ktorý nám umožní e, sa snažiť o dohodu v prvom čítaní. E, novela naredenia o, o postupoch v prípade insolventnosti E, je určené na zvýšenie účinnosti e, cez hraničného konania s tým, aby e, dlžníci mohli lepšie prekonovať dočasné finančné problémy. Predsedníctvo pokračovalo v diskusiách na expertnej úrovni, takisto na úrovni ministrov. Sme o tom diskutovali v decembri. Počas rady členské štáty si vymenili názor o pravidlách príslušnosti, registroch a postupoch diskusie predložili e, e, a vytvorili politické smernenie. Ďalším významným návrhom v tejto oblasti je e, spoločná európska legislatíva v oblasti predaje. Cieľom návrhu je vylepšiť fungovanie vnútorného trhu a vytvoriť podmienky, ktoré prajú cez hraničným transakciám. Keďže táto legislatíva je inovačná a zložitá, vyžaduje si viac času a E, počas nášho predsedníctva e, sme pokračovali vo veľmi intenzívnych e, hĺbkových diskusiách s tým, aby sme dosiahli maximálne možný pokrok. Diskusie na expertnej úrovni odhalili, že by bolo ešte predčasné požiadať radu o diskusiu na vo vecných témach, pretože treba ešte ukončiť viacer diskusie. Členské štáty ešte nie sú pripravené na politické rozhodnutie. Intenzívne diskusie na túto tému prebehli aj v Európskom parlamente, kde sa navrhlo obmedziť rozsah posobností. Som presvedčený, že rada bude veľmi e, pozorne sledovať e, vaše diskusie. Intenzívne diskusie e, sa vyvieli ohľadom návrhu urobiť čiastočnú novelu naredenia Brusel 1 E, e, tento návrh e, bol predložený v júli a musí zabezpečiť kompatibilitu medzi jednotným patentovým kortom a naredením Brusel 1. Rade vás informujeme, že konstruktívne diskusie vyústili do všeobecného prístupu na zasadnutí Rady v decembri. Dúfajme, že to pripraví pôdu na dohodu v prvom čítaní. Naše predsedníctvo urobilo značný pokrok, aj pokiaľ ide o návrh e, e, zrušiť legalizáciu a ďalšie formality. E, my sme viedli diskusiu na túto tému. Predsedníctvo dosiahlo značný pokrok v rokovaniach ohľadom režimu manželského majetku a mm, mm, registrovaných partnerstiev Napriek tomu, e, že na e, expertnú úrovni sa podarilo dosiahnuť maximum, e, existujú určité výhrady politickej povahy, čo bráni finálnej dohode a otvorené otázky sa budú musieť vyriešiť v budúcnosti. Značný pokrok sa podarilo dosiahnuť pri riešení reformy systému obchodných značiek Európskej únie. Chcel by som zablažovať parlamentu v tejto súvislosti a spomenúť, že e, litovské predsedníctvo prikladala e, veľký význam e, tejto otázky a spolupracovala s členskými štátmi a s komisiou. Počas predsedníctva sme diskutovali o naredení a smernici, pripravili sme radi v decembri správu o dosiahnutom pokrovku a domnievame sa, že to bude pevným základom pre budúce rozhodnosti, legislatívne rozhodnutí v oblasti E, obchodných e, e, značiek v oblasti elektronickej spravodlivosti. Sme vychádzali zo stratégie na obdobie rokov 2014-2018. Stratégia je základom pre ďalšie aktivity v oblasti spravodlivosti. Príslušný akčný plán spresňuje konkrétne projekty a ten bude schválený v roku 2014 po roku 2009 keď bol prijatý prvý akčný plán, sa podarilo dosiahnuť značný pokrok v tejto oblasti a nová stratégia e, predstavuje e, pevnú platformu pre pokračovanie v týchto snahách. Balíček e, ochrany údajov predstavuje veľmi dôležitú iniciatívu a o tom pokračujú rokovania. Avšak napriek všetkým úsilím a intenzívnym diskusiam na expertnej a politickej úrovni zastavujú viaceré politické a právne e, otvorené otázky a e, v rade sa bude pokračovať snaha o dosiahnutie kompromisu. Predsedníctvo by chcelo vyjadriť uspokojenie v súvislosti s výsledkami viacerých trialogov mm, Eh, ohľadom eh, smernice o eh, správe kolektívnych práv. A podarilo sa dosiahnuť dohodu s Európskym parlamentom a tým sa otvára možnosť prijať tento návrh hm, v prvom čítaní na začiatku roku 2014. Dúfame, že stanovisko parlamentu bude schválené na plenárnom zasadnutí v januári 2014. Chceli by som poďakovať E, e, e, pani spravodajkyni Galo. V súvislosti s konstruktívnym prístupom k snahe o dohodu sme presvedčení, že iba spolupráca všetkých inštitúcií umožní nám dosiahnuť dohodu, čo je veľmi dôležité pri vytváraní jednotného digitálneho trhu v roku 2017. V oktobri výbor stálych zastupcov poskytol mandát predsedníctvu, aby sme začali rokovanie s Európskym parlamentom v snahe dosiahnuť dohodu o noveli e, e, e, smernice o štatutárnom audite a nariadenie, pokiaľ ide o osobitné e, e požiadavky v súvislosti s štatutárnym e, e, auditom e, podnikov konajúcich vo verejnom e, e, záujme. Chceli by sme viedriť e, e, e, e, e uspokojenie s tým, že sa začali rokovanie so spravodajcom. E, je dôležité zdôrazniť, že cieľom e, novele tejto smernice je vylepšenie kvality auditu a podmienok e, vnútorného trhu e, pre kontrolu finančných výkazov a posilnenie dôvery. Počas nášho predsedníctva dosiahli sme pokrok aj pri diskusiách o predkladaní nefinančných informácií zo strany spoločnosti s tým, aby sa E, v Európskej únii vylepšil systém riadenia spoločnosti. Tento návrh sa preskúmal na úrovni expertov a minulý týždeň e, Koreper e, udelil predsedníctvu mandát, aby začala neformálne rokovania v rámci trialogu. Sme presvedčení, že tento návrh zvylepší kvalitu, účinnosť a konzistentnosť prekladania takýchto informácií v Únii. Jednou z horizontálnych priorít predsedníctva bolo posilnenie a rozvoj vzťahov s krajinami východného partnerstva. E, v oktobri e, e, sa konala zasadnutie ministrov v oblasti spravodlivosti a vnútra medzi Úniou a krajinami východného partnerstva. Bolo prijaté spoločné vyhlásenie stení e, e, poslanci, približil som vám výsledky e, európskeho predsedníctva v oblasti spravodlivosti. Avšak, okrem týchto priorit sme sa venovali aj ďalším agendám a maximálne sme sa snažili, aby naše predsedníctvo bolo úspešné, aby poskytlo hmatateľné výsledky. Ostatné 6 mesiacov boli dôležitou fázou našich spoločných dejín, posilnili E, vzťahy medzi našimi štátmi a inštitúciami. V mene predsedníctva by som chcel vám opätovne poďakovať za spoluprácu a pomoc počas ostatných mesiacov. Dúfam, že ukončenie nášho predsedníctva nebude koncom e, našej spolupráce a naplnenie našich spoločných cieľov a že e, e, Grécko e, bude pokračovať na stúpenej ceste. Ďakujem pekne, som pripravený zodpovedať vaše otázky. Ďakujeme veľmi pekne, vážený pán minister, za, tento, za túto obsažnú správu. Teraz zostane slovo pán Baltazár. Nech sa páči, máte slovo, pán kolega. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vlastne nechcem sa spýtať otázku, pretože ja som príhovor pána ministra po, po, vnímal ako vyčerpávajúcu informáciu, ale chcel by som poukázať na to, že bilancia litovského predsedníctva je skutočne vynikajúca. To sme práve počuli, tie výsledky, ktoré ste prezentovali a pokiaľ ide o dnešný trialog, ten začneme, pokiaľ ide o spoplatnenie kont, v, pokiaľ ide o cezhraničný styk a ako som už povedal, vlastne už dlhšie obdobie sa tejto problematike venujeme, pretože sme sa pripravovali na túto situáciu a vychádzame z takého základu, kde môžeme skutočne do budúcna pozerať veľmi optimisticky, pretože pokiaľ ide vlastne o to vyrovnanie, pokiaľ ide požiadavky držiteľov a veriteľov, dlžníkov a veriteľov, tak sa nám podarilo nájsť aj ďalšie garačné pri možnosti. Ďalšia vďaka platí aj za veľké zásluhy predsedníctva, za to, že sa podarilo nájsť spoločné stanovisko, pokiaľ ide o nefinančné služby, nefinančné informácie. To sme vlastne už prerokovali aj v dnešnom programe dnes do poludnia. A áno, treba povedať, že síce tu odzneli viaceré stanoviska, ale na rade sa podarilo nájsť spoločné východisko, aby sme vôbec túto tému dostali na úroveň diskusie a to je istotne veľký prínos aj predsedníctva. Chcel som teda spomenúť túto situáciu takto. A skutočne môžeme povedať na záver vášho predsedníctva a práce, ktorú ste odviedli, takže hodnotíme to veľmi pozitívne a dúfame, že ďalšie predsedníctvo nadviaže na vaše úspechy. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz zostane slovo pani Tajn. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Ja sa pripojím k tomu, čo povedal pán kolega Baltazár. Ďakujeme pekne za tú vašu informáciu, aj za tú vašu ambicioznosť, predovšetkým pokiaľ ide o tých auditorov. Vlastne Dúfam, že sa nám to dnes podarilo do poludňa uzavrieť. Ja som spravodajkyňa pre obidve zložky, ktoré sa týkajú vecného práva a vy ste tam vlastne uviedli, že sú tu, teda boli v minulosti určite výhrady, ale tieto sa ešte dajú vyriešiť, takže dúfam, že by ste to mohli ešte nejako bližšie okomentovať, ktorých členských štátov sa to týka, v akej politickej miere sa dajú vyjadriť takéto výhrady, ktoré prednesli členské štáty, z čoho sa vlastne dá odvodiť aj to, že vlastne takýmto spôsobom oboch týchto dvoch tém môžeme sa uberať smerom k odsúhlaseniu. Ďakujem veľmi pekne, teraz ten slovo pán Cvievka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja by som sa chcel veľmi srdečne poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, pokiaľ ide o týchto 6 mesiacov, ktoré sme spoločne strávili v rámci práce. Treba povedať, že ste nám predniesli skutočne veľmi na informácie bohatý sumár týchto 6 mesiacov a ja si myslím, že niekedy si človek ani neuvedomí, koľko sa nám skutočne podarí spoločne dosiahnuť a v kontexte tohto litovského predsedníctva sa skutočne aj dokázalo mm, veľa. A ja ďakujem za tie dosiahnuté výsledky, ktoré sa nám podarilo spoločne dosiahnuť. Ja sa sústredím na nariadenie Brusel jednotka a ide tu aj o spoločný balíček jednotného balík, patentu a dúfam, že sa nám to podarí uzavrieť pod taktovko gréckého predsedníctva a skutočne nakoniec e, vášho predsedníctva ste nám dali veľmi dobré darčeky pod stromček. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Litva je malé, malá krajina, poprvýkrát mali predsedníctvo, predsedníckú stoličku a keď teraz vidím, že čo sa im podarilo dosiahnuť za týchto 6 mesiacov, to je skutočne úžasné. Mm, uviedli sa tu viaceré témy, Brusel jednotka, spoločný patentový návrh. Takže pokiaľ ide o justičný balíček, ktorý ste tu spomenuli, to je takisto veľmi uspokojujúca informácia. Ale predsa len by som sa venovala téme, ku ktorej sme e, zaznamenali viacero problémov. Nachádzame sa teraz na konci legislatívneho obdobia, to znamená, že ešte sme síce nie úplne na konci, ako napríklad vy, končí vám predsedníctvo, ale už nám to nebude trvať tak veľmi dlho. My končíme naše obdobie na konci legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu a preto by som chcela varovať pred následovným. Teraz sa týkam predovšetkým tej otázky auditorov, o čom sa bude hlasovať. tu sa má vlastne aj uzatvoriť a Všetci konáme pod veľkým časovým tlakom a snažíme sa dosiahnuť konštruktívne výsledky, ale treba povedať, že pravidla transparentnosti sa musia dodržiavať, takisto aj pravidla dostatočnej miery informácií pre všetky politické skupiny. Teraz hovorím predovšetkým o sociálno-demokratickú politickú skupinu, pokiaľ ide o tie rokovania trialógu ohľadne auditorov a v tomto kontexte by som chcela apelovať iba na to, že litavské predsedníctvo v rámci rokovania, ktoré s nami malo, aby sa rešpektovala predovšetkým táto prízma, aby všetci boli správnym spôsobom informovaní. A ešte jeden bod, ktorý by som ja chcel spomenúť sám za seba, obetovne sa to obakuje, to sú delegované a implementujúce právne akty. Kolega Sajer tu nie je bolo by skutočne veľmi dobre, ak by sa podarilo ešte v rámci tohto legislatívneho obdobia, možno v tomto kontexte litovské predsedníctvo na koniec tohto mesiaca môže ešte trošku e, pritlačiť na to, aby sa nám podarilo dosia- dohodnúť na spoločnom katalógu, aby sme vedeli, čo sú, čo by spadalo pod delegované a čo pod implementované právne akty ak by sa to podarilo skutočne ešte v rámci litovského predsedníctva, tak potom už tie ďalšie rokovania pod taktovkou gréckého predsedníctva by sme mali možnosť ešte do konca nášho legislatívneho obdobia túto tému ukončiť. Takže ďakujem veľmi pekne, pán minister, a týmto dostávate slovo vy. Ďakujem veľmi pekne. Mám, ja by som sa chcel takisto poďakovať váženým poslancom a poslankyňam, a predovšetkým váženému pánovi predsedovi. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozitívne hodnotenie nášho predsedníctva, pretože my sme si uvedomovali, že pred predsedníctvom tu boli určité problémy ohľadne toho, či takáto malá krajina bude schopná tieto úlohy zvládnuť, ktoré boli pred ňou. A teraz je dobré, že sa nám podarilo dospieť k takémuto pozitívnemu záveru. A teraz konkrétne k tým otázkam, ktoré tu odzneli. Predovšetkým pokiaľ ide o vecné právo a pokiaľ ide o dopad na takéto registrované partnerstvá. A, takže zaznamenali sme skutočne veľmi veľký pokrok aj v tejto oblasti. Oba návrhy boli prediskutované a išlo tu predovšetkým o prenos nárokov na penziu, na dôchodky a tu sme zaznamenali pokroky, pokiaľ ide aj o otázku dedičstva. To znamená, aj tu sa na rade delegácie skutočne dohodli na spoločnom znení a pokiaľ ide napríklad aj o rozvody a pokiaľ ide o uzatvorenie e, registrovaných partnerstiev, a takisto aj pokiaľ ide o konsolidáciu právneho stavu a takisto aj pokiaľ ide o pecnoprávny dopad, pokiaľ ide o rozvody. Takže aj tu sme zaznamenali pokrok v tejto oblasti. A takisto pokiaľ ide o princíp rovnosti a zákaz diskriminácie, to je takisto veľmi dôležitý pokrok. To znamená, Máme tu možnosť e, vybrať si napríklad patričný súd, ktorý sa bude venci venovať a niektoré členské štáty napríklad sa nepripojili, pokiaľ ide o všeobecné podmienky alebo ustanovenia a z tohto dôvodu sa nám jednoducho nepodarilo práve pri tejto konkrétnej otázke e, dospieť k spoločnému stanovisku na úrovni rady. A pokiaľ ide o ďalšiu tému, a tam to je skutočne tak, že je tu iný minister, ktorý je zodpovedný, alebo ktorý je gestorom. Ja ako minister justície nie som pre túto tému zodpovedný, ale samozrejme sledujeme túto tému a snažíme sa vniesť do niečo možno najviac transparentnosti, ako sa to teda len dá. Snažíme sa postarať o to, aby všetky inštitúcie v správnom čase boli správnym spôsobom informované. Takže pokiaľ ide o otázku delegovaných právnych aktov, Takže na tieto otázky spolupracuje Rada a parlament, to je pochopiteľné. A v stručnosti by som sa mohol venovať aj otázke, ktorú ste, teda takýmto spôsobom som mohol reagovať na vaše otázky. Ďakujem, že som takýmto spôsobom mohol predložiť sumár za naše predsedníctvo. Áno, veľmi pekne ďakujeme, pán predseda. My sme skutočne radi, že ste takýto skutočne vynikajúci, vynikajúci výsledok mohli prezentovať a bohužiaľ aj v kontexte nášho volebného obdobia, ktoré prichádza, tak eh, aj napriek tomu všetkému sme sa snažili v kontexte týchto šiestich mesiacov, ktoré sme mali k dispozícii, pohnúť viaceré témy dopredu a budeme pokračovať aj s vašimi nasledovníkmi, teda greckým predsedníctvom. Ešte raz pekne ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Želám vám pekné Vianoce a všetko dobre do nového roku a všetko dobre ešte na konci vášho predsedníctva. Ďakujem pekne.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 tuto pred sebou, ide, pokiaľ, teda ide tu o výhrady, pokiaľ ide o subsidiaritu alebo sťažnosti, spravodajca tu nie je dnes, takže pravdepodobne sa tomu budeme musieť venovať až v novom roku. Má snad niekto pripomienku, pokiaľ ide o bod číslo 34, nie je tomu, nie je tomu tak, takže môžeme prejsť k bodu číslo 35, to je bod rôzne. Je tu niečo, takisto nie, takže v podstate by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sú ešte v miestnosti prajem pekné sviatky a nový rok. To je príliš rýchle, pán predseda. Ja som chcela ešte kvôli zápisnici uviezť nasledovné. To, čo som dnes spomenula ešte pred trilogom, pokiaľ ide o auditorov, je mi skutočne veľmi ľúto, že kolega Masip nemal k dispozícii tlmočenie a aj dnes na formálny trialog, teda predtým, než formálny trialog začal, požiadal o e-mailom o to, aby sa nepokračovalo, pretože u tie všetky dokumenty, ktoré sme mali počas noci vypracované zo strany sekretariátu, tie sa dostali k dispozícii až po polnoci. Ja viem, že som to teraz zle e, naformulovala v kontexte prítomnosti litovského predsedníctva ja si uvedomujem, že na konci legislatívneho obdobia všetci chcú dokon- dotiahnuť všetky veci do konca, to je aj dobré a správne, ale má to určité hranice, nemôžeme to robiť za každú cenu, aj cez mŕtvoly. To znamená, že sa tu nejakým zošívajú horúcov ihlob dokumenty a potom sa nemôžeme k tomu vyjadriť. V podstate ide o to, aby sme e, sa rozhodovali demokraticky a potrebujeme minimálnu mieru transparentnosti pre zúčastnených, a kde ide skutočne o takúto dôležitú tému, kde aj menšina zastáva takéto názory. Takže potrebujeme mať príležitosť na to informovať sa a, e, a mať príležitosť prečítať si tieto dokumenty. Ale sú tu aj iné názory, ktorým sa ja teraz nebudem vyjadrovať. Ešte dostane slovo pani Lichtenberg. Ja by som chcel, chcela ešte raz dôrazniť nasledovné budúcnosti, to znamená v tých posledných týždňoch nášho mandátu alebo mesiacov, kde ide napríklad o trilógy, kde transparentnosť nie je zabezpečená v tej plnej miere, ako by to bolo, posta- ako by to bolo požadované, tak skutočne musíme byť mimoriadne obozretní práve pokiaľ ide o tieto otázky a ako som už povedala, ja to poznám ešte z posledného obdobia, pretože tam to vlastne nebolo všetko také extrémne, ako sa správne pamätám. A musíme dávať pozor na to, aby sme neprišli o demokratickú legitimitu. Ak sa tu uprednostňujú takéto zrychlené postupy, keď sa dokumenty dostávajú k dispozícii až po polnoci. A ja chcem povedať, že ja som ochotná a pripravená pracovať skutočne celý deň, ale už po polnoci skutočne sa venovať takejto veľmi komplexnej otázke, zložke tu pravdepodobne každý by povedal, a to nie len mňa sa týka, že jednoducho asi teda nie. Takže ja podporujem v tomto kontexte aj tie, uh, tie informácie, ktoré tu boli, ale ja by som to rozšírila dokonca ešte na viacero takýchto lapsusov, ktoré sme tu mali v minulosti. Áno? Zdá sa, že tie ostatné politické skupiny sa rozhodli inak Teraz nám to ďalej nepomôže, berem to na vedomie, je to v protokole, je to formálny protest, život je život. Aj tak vám prajem všetkým eh, veselé Vianoce a končím dnešné rokovanie.